sa bude vo štvrtok. Zajtra 19. oktobra pokračuje zasadanie od 9. do 12.30 a potom bude hlasovanie do 13.30 a potom po obede sa pokračuje od 15. do 19.